správa sa týka Eritreji, najmä prípadov Abuneho Antoniosa a Davita Isaka. Najskôr dáme slovo autorom. Ako prvá dostáva slovo pani Valero na minútu. Ďakujem veľmi pekne. Budem hovoriť o švédskom občanovi Davidovi Isakovi, ktorý je bez súdu väznený v Eritreji. V tieni teroristických útokov v Amerike 11. septembra 2001 eritrecký prezident využil zastavenie všetkých kritik e, vedenia krajiny. Bol zastavený nezávis- zastavená nezávislá tlač, e, novinári a štátni úradníci boli bez súdu uväznení, medzi nimi David Isak. Tým porušovanie ľudských práv v Eritreji neskončilo napriek tlaku okolitého sveta. Tlaky na prepustenie Davida Isaka sú silné. Je podľa údajov Danes Lieter je David Isak väznený pod zemou, je hladný, bez prístupu k vode na vlhkom a temnom mieste. vierhodné zdroje potvrdzujú, že David Isak je však doteraz nažive. Podľa hovorcov eritrejského režimu je David Isaac spolu s ďalšími údajne hrozbou pre existenciu eritrejského štátu. Jeho rodina a priatelia nevedia, čo s ním je a preto je dnešné uznesenie také dôležité. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Ďalšia autorka je pani Soraya Post na minútu a pol. Thank you, Madam Chair. Uh, we as a group SND Group, we are... Ďakujeme. My ako skupina SAD sme poddaní práci ktorá e, prináša do popredia úctu k ľudským právam. Práve preto sme iniciovali toto uznesenie. Môžeme vidieť vzostup násilia proti novinárom, proti demokracii, proti ľudským právam a toto všetko na celom svete. Uplynulo 16 rokov, kedy David Isak a ďalší novinári a aktivisti boli čoraz e, viac väznení v Eritreji. David je symbolom ehm, boja za ľudské práva a slobodu tlačiva pre mnohých je viac ako len symbolom. Doma vo Švédsku, kde sú jeho milovaní, ktorý, ktorým každý deň chýba, prešlo 16 rokov a toto je signál pre eritrejskú vládu. No, počujeme jeho slova. náš signál komisie je, počúvajte nás, tento parlament, opakovanie hovorí, že žiadna rozvojová spolupráca e, je možná s eritrejskou vládou, pokiaľ nebudú rešpektovať ľudské práva a Davida Isaka a ostatných prepustia. Avšak EDF poskytlo veľkú pomoc Eritreji a 100 miliónov eur. My odsudzujeme tento postup business as usual. Tieto peniaze eritrejská vláda nemôže dostať, musia byť použité na podporu demokracie a ľudských práv uh, ľudskej sporoc- uh, občianskej spoločnosti. Nemôžu že dostať režim. Uh, nebudeme podporovať tento režim, nezabudneme na Davida Izaka a neopustíme ho. Ďakujem. Ďakujem pekne. ďalšia autorka je pani Cecilia Wikström, tiež na minútu 30. Ďakujem eh, veľmi, ďakujem veľmi pekne. No, tento žurnalista už viac ako 50 rokov nemá kontakt u svojej rodine. On je je bez svedomia a eh, preukazuje obrovskú David Izak obrovskú odvahu ako žurnalista, bojuje za ľudské práva a hovorí o príbehoch ľudí. Jeho zbraňou bolo jeho pero, keď bojoval za slobodu prejavu a ľudské práva. No a teraz je vo vezení boj proti ľudskosti a zločiny proti ľudskosti v Eritreji nemôžeme tolerovať. Je na švedskej vláde a Európskej únii, aby konečne použili prostriedky, ktoré majú k dispozícii, aby vyvinuli tlak na Eritreu. My musíme zákaz vstupu ľuďom, predstaviteľom eritrejského režimu, mu, musíme zastaviť nelegálne zdaňovanie občanov EÚ s eritrejským pôvodom a musíme zajistiť, aby v Eritreji konečne boli dodržiavané ľudské práva, obranu, demokra- obranu demokracie a ľudských práv je najdôležitejšou činnosťou a prácou EÚ vo svete. No a spoločne môžeme strhnúť tie najvyššie múry. Vždy sa bojoval za demokraciu a Sacharová cena dnes a, alebo mal byť nominovaný na Sacharovú cenu. No a ďakujem pekne. Modrá karta pani Gomeš. Príjmate ju? Áno, pani Gomeš, nech sa páči, 30 sekúnd. Vážená kolegyňa Vikstromová, vy ste povedali, že David Izak je jediným väzňom svedomia Európy. Viete, že to nie je pravda, že v Etiópii, príklad sú britskí etiópsky občania, alebo občan, ktorý tiež bol unesený a tiež je vo väzení. Takže aj keď som solidárna oči osudu Davida Izaka, ale nesprávne hovoriť, že je jediný. Pani Wikström, máte 30 sekúnd na odpoveď, vážená pani kolegyňa. Ja nemyslím, že by sme sa mali na to, o tom hádať. David Izak už veľmi dlho, viac ako 15, čo skoro 16 rokov bude väzňom svedomia. A ak je existuje ešte niekto ďalší, tak je to o to horšie, takže spojme sily, bojujme za ich menej ich oboch a keď je nejakých viacej väzňov svedomia, tak to svedčí len o tom, že nerobíme dosť. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom, autorom je pán Charles Stenok. Na jednu minútu, vážená pani predsedníčka, zhodnú brutálny režim v Eritreji. osud krajiny od eh, nezávislosti v roku 1991. My sa sústredíme čas, eh, často na širší diplomatický kontext, ale momentálne sa zaoberáme Davidom Isakom a eh, Antiasonom. Antoniasa, patriarcha od pravoslavnej cirkvi, no a Isak, naturalizovaný švéd a žurnalista, už viac ako 15 rokov je vo vezení a od roku 2005 ho nikto nevidel. Čo máme o korupcii tohto režimu režim v Eritreji. V tomto režime v Eritreji tisícky mladých mužov utekajú pred odvodom nuž na celom svete. Sú tisícky utečencov z Eritreji 9. 9. najväčší počet. Je to skutočne obrovský, obrovský počet z na, na to, že krajina má len 6 miliónov obyvateľov. Ja preto vyzývam Európsku komisiu, aby podľa článku 96 dohody z Kotonu udelil revíziu. Ja som začal s touto výzvou pred 18 rokmi a vyzývam k tomu opäť. Ďakujem pekne. Ďalšou e, rečničkové je pani Veržiat na jednu minútu. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. David Izak je symbol e, švedsko ritrejský žurnalista, ktorý bol v septembri 2001 zatknutý s desiatkami ďalších, keď krajina sa zmenila na diktatúru, diktatúra neexistuje. Odvtedy žiadna slobodná, sloboda tlače, ďalší patriarcha, pravoslavnej cirkvi je ďalším symbolom, bol zatknutý v roku 2006, keď odmietol exkomunikovať, keď odmietol exkomunikovať Prepačte, aký je tu problém. Mám preklad do českého jazyka. Neviem, či to funguje. Zase, že to funguje, takže pani Veržiata, dostanete ďalších 20-40 sekúnd. No, 30. Eh, no, dobre, takže budem pokračovať. Ja zopakujem poslednú vetu. Buďte prosím trpezliví. Eh, Mesiaca sa veci ešte zhoršili. Osobitný spravodajca OSN eh, hovoril o neustálom porušovaní a zločinoch proti ľudskosti. No a v tomto momente Európska únia prijala program o partnerstve s Eritreou a dostane e, Eritrea cez tento program e, obrovské prostriedky aj na školenie e, policie. Hovorí sa o tom, že vláda z toho nebude profitovať priamo. Dovolte mi, aby som bola skeptická, pretože všetko v tejto krajine ide cez vládu mm. Táto krajina veľa utečencov a to napraviť. Posledným rečníkom je pán Lás Adaktuson na jednu minútu. Ďakujem pekne, vážená pani rečníčka. Eritrea je jednou z najhorších diktatúr vo svete. A prezident vládne do rukou pácha eh, zločiny proti ľudskosti, z uväzňov viac ako 10 tisíc politických väzňov. Eh, dnes sa venujeme eh, dvom z týchto väzňov, dvom nevinným jednotlivcov, ktorých životy režim zničil. Nikdy sa nemôžeme vzdať v boj za ich prepustenie, nemôžeme nikdy zabudnúť na ich odvahu. Mm, sú dôležité tri opatrenia. Po prvé, pomoc Eritreji musí byť podmienená hovorky a jeho kruh musí byť potrestaný za zločiny proti ľudskosti. Stateční ľudia Eritreji si zaslúžia život v slobode. My musíme končiť tento systém a dať im svetlejšiu budúcnosť. Ďakujem pekne. Teraz eh, máme dvoch rečníkov <clears throat> za politické skupiny. Pán Zdechovský má 30 sekúnd. Ďakujem. Ja by som chcel povedať, že situácia v Eritreji je vážna dlhodobo. Odstrašuje hlavne politický stav krajiny, ktorá nedodržuje žiadne medzinárodné zmluvy, neexistuje systém národných volieb, nezávislého súdneho systému či právneho štátu, čo je jednoznačným dôkazom toho, že je to najväčší autoritársky režim na svete. Preto súhlasím s prístupom EÚ a som presvedčený, že je potrebné zaviesť ešte silnejšie opatrenia. Ďakujem. Danke, Sie haben es tatsächlich Vy ste to naozaj za tých 30 sekúnd stihli. To bol teda rečník za EPP. Teraz pani Guteland za SAD. Nech sa páči. Fru talman, den här klockan visar den stulna tiden ifrån David Isak. Ďakujem pekne sme tu svetkami toho, koľko už času prešlo pre pána Isaka, ktorý už je 16 rokov vo vezení. Takže chceme tlačiť na eritrejskú vládu, aby konali a je treba bojovať za okamžité oslobodenie eh, Davida Isaka a tie treba bojovať za jeho eh, fyzickú integritu taktiež podporiť jeho rodinu. Ale nestačia slova, je treba konať, je treba vedieť, že sa mu vodí dobre, že je v dobrom zdravotnom stave. A my a on už e, trávi celé roky vo väzení a skutočne tam e, veľmi trpí, pretože ho pripravili o celé roky života. Ďakujem. Teraz postup HDI, kde sa prihlásilo 8 rečníkov. E, všetci dostanete tu mi minútu. Prvý je pán Pospišil. Ďakujem pekne. E, rád by som podporil uznesenie, ktoré dnes prijímame Ide o dvoch väzňov e, svedomia, pán Antonios, pán Izák, ale treba povedať, že celkovo eritrejský režim patrí k najhorším na svete. Je to režim, ktorý porušuje základné ľudské práva, proti občanom sa chová štýlom, že občania sú akoby otroci, ktorí musia povinne nastúpiť do armády bez toho, že by uviedli dobu, kedy tam musia slúžiť. Likviduje sa politická opozícia, novinári, predstaviteľia duchovnej sféry a to uznesenie, ktoré dnes príjmame, sa zaoberá myšlienkou, že by sme naozaj mali zrušiť ekonomickú podporu tejto krajiny, pretože peniaze, ktoré tam posielame, aj tak ukradne korupčný prezident, korupčná vláda a občanom sa to nedostane. Takže vítam to uznesenie a okrem toho osudu tých dvoch väzňov e, som rád, že hodnotíme celkovú situáciu v tejto krajine. Ďakujeme pekne. Ďalšou rečníkov Nečičkou je pani Gomeš na minútu. David Izak a pán Antonios, to sú len e, niektorí z tisícov politickou väzňov, o ktorých nevieme, je ich mnoho a sú svojvoľne väznení. Niektorí dokonca zmizli. Tento reži podrobuje národ teroristickému zachádzaniu nemajú práva a sú nútení pracovať e, pre vládu. Preto odchádzajú z krajiny namiesto, aby sme strategicky pracovali s ďalšími partnermi a zlepšili situáciu v Eritrii. EÚ tu vyjednala podporu investícií bez toho, že by Eritrea e, nastavila nejaké podmienky, e, ako získať tieto peniaze. Je to zrada hodnôt, ktoré by mala zastávať naša e, ekonomika. V Eritreji by sme mali podporovať demokratický prechod. O to by sme sa mali snažiť. Ďakujem. Ďalší rečník. Ďakujem. Situácia v Eritreji je mimo kontroly kvôli politickému prenasledovaniu, ale i kvôli e, vojenskému zasahovaniu. Je to armáda, ktorá sa týka e, veľkej časti obyvateľstva. Ľudia opúšťajú krajinu a je tu obrovský tlak e, utečenecký. Nemáme to poprvýkrát na programe. Ide tu o to, že sa to týka ide detí a žien. obyvateľstvo je kontrolované a obete režimu napríklad patriarch Antonios, ktorý ortodoxnej e, cirkvi v Eritreji po 10 rokov e, je tu činný, bránil sa exkomunikovať ľudí z jeho e, obce. Je, takisto pán Izák je obeťou a patrí k mnohým väzneným. Teraz má slovo pán Kelly. Ďakujem veľmi pekne. Eritre e, má najhorš, jednu z najhorších situácií v oblasti ľudských práv na svete. Stále sa e, dejú zneužívania ľudských práv. Nie, je divu, že ľudia opúšťajú krajinu. 400 miliónov ľudí opustilo krajinu. Taktiež, pokiaľ ide o pána Izáka, otázka znie, či je vôbec nažive. Je to však e, zodpovednosť vlády povedať e, tieto informácie jeho rodine a tak ďalej. Takisto pán Antonios, ktorý je od roku 2007 zadržiavaný na neznámom mieste a nedostáva žiadne, e, žiadne lekárskú starostlivosť. Eritreji by sme teda nemali dať žiadne prostriedky. Dávame im 200 miliónov eur a myslím si, že by sme to mali zastaviť ak dokiaľ nemáme odpovede na tieto otázky, ďakujem. Ďakujeme. Slovo má pán Frunzulica na minútu. Ďakujem veľmi pekne. Treba naozaj vysloviť polutovanie, že nevidíme pokrok, pokiaľ ide o, o situáciu v Eritreji. Množstvo ľudí a detí neustále sú zatýkaní z neopodstatnených dôvodov, žijú v hrozných podmienkach Väznenie pána Izaka je medzinárodným symbolom boja proti e, e, zásahom do slobody ľudí v Eritreji. Mal by byť okamžite predpustený. Pán Antonius by mal možnosť sa vrátiť do svojej pozície ako patriarcha. Akejkoľvek diskriminácie na základe e, náboženského vyznania treba odsúdiť. Pán komisár, ako predseda pracovnej skupiny v DV odporúčam, aby sa dávali, e, e, aby sa pozastavili prostriedky do programu pre Jitrev, kým nevyriešia tieto otázky, kým ne, e, nepustia väzňov, kým znovu nastolia tohoto patriarchu a tak ďalej. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Ďalším rečníkom je pán Polčák na minútu. Ďakujem veľmi pekne. Rád by som podotkol, že súhlasím s predrečníkmi a nebudem už popisovať situáciu, keďže už bola popísaná. Je to jeden z najmladších štátov, ale potýka sa s najhorším porušovaním e, ľudských práv, masívne zásahy do ľudských práv. Myslím si, že ten návrh, ktorý tu e, je v uznesení, aby tá pomoc bola podmienne zastavená, no už takto si myslím, že je veľmi pádny návrh. Mali by sme sa snažiť o to, aby za peniaze, ktoré EÚ poskytuje, e, tu boli konkrétne merateľné efekty. Nemôžeme e, za tieto situácie bez odpovedí posielať peniaze a uznesenie, ktoré sa týka iba dvoch ľudí, samozrejme oni e, sú v centre pozornosti, ale sú tu množstvo ľudí, tisíce ľudí, ktorí trpia týmto režimom, ktorého jeho hlavnou činnosťou je navrhovať desatinu svojich občanov do svojej vlastnej armády. To je to najhoršie memento pre nás. Ďakujeme. Teraz má slovo pán Dinano na minútu. Ďakujem. Eritrejská populácia zažíva už pri dlhú dobu trápenia eh, od nezávislosti tejto krajiny. Je tu množstvo utrpenia, obmedzovania slobody. Pán Izak je symbolom, ale množstvo ľudí, hlavne žien, e, trpí násilím. Naozaj možno použiť len termín zotročovanie. 400 tisíc e, ľudí e, slúžia tzv. v úvodzovkách národný servis, národnú službu. Majú svoje práva, ale treba e, naviazať podmienenie pomoc e, tejto krajine. Členským krajinám pripomínam, aby pri, e, e, prijímali v, tejto, v, v Európe žiadateľov azyl, ktorí sú odsudení na smrť v svojej domovskej krajine. Ďakujeme a posledný e, rečník na minútu je pán Hayes. Nech sa páči. Vice President, thank you very Pani podpredsednička, ďakujem za to, že ste dali príležitosť sa vyjadriť tomuto návrhu textu. Čo sa týka porušovania ľudských práv v Eritrii, tak situácia je vážna, ale nie je vážnejšia než v ďalších krajinách v Afrike, ktoré naďalej podporujeme. A myslím si, že je dôležitý, e, že tento návrh e, textu vysiela e, posolstvo smerom k eritrejskej vláde. No a na rozdiel od mnohých kolegov, ja si myslím, naďalej musí byť s nimi v kontakte, pretože je to krajina, ktorá je e, vo vojne, ktorá musí pochopiť e, záväzky, ktoré vyplývajú z medzinárodného práva. A preto ja som išiel do Eritrej, som asi jediný poslanec, ktorý tu dnes hovorí, ktorý tam pravdepodobne za posledných 12 mesiacov bol. Takže by som chcel požiadať ostatní, aby urobili to isté, pretože len konkrétnymi krokmi môžeme politiku v Eritreji zmeniť. Musíme E, sa o to posnažiť. No a taktiež chcem povedať, že európske financie z rozvojového rozpočtu zmenili životy obyčajných Eritrejčanov, čo sa týka napríklad e, slnečnej energie, elektrickej e, siete a podobne. Myslím si, že je dôležité, aby sme nadalej zaangažovane spolupracovali, financovali Eritreu, aby sme mali trochu vyváženejší prístup k celej tejto diskusii. Ďakujem. Posledným rečníkom tejto diskusie je Kristo Stelianides, pán komisár. Pani predsednička, vážení kolegovia, nepochybne zdieľam vašu frustráciu ohľadom situácie v Eritreji. A možno, pokiaľ by som bol poslancom Európskeho parlamentu, povedal by som, že už stačilo. Ale ja som na druhej strane tejto plenárnej sály a myslím si, že Európska únia definitívne si robí obavy ohľadom neustáleho porušovania ľudských práv v Eritreji a predovšetkým čo sa týka jeho svetosti Abdula Antoniusa a taktiež eh, Davida Isáka, čo týka rešpektu pre základné slobody, eh, tak toto je hlavná, jedna z hlavných hodnôt Európskej únie a je to jedna z našich hlavných kľúčových priorít v rámci našej internej a externej politiky. Pravde, eh, pravidelne o tomto diskutujeme aj s eritrickými úradmi. Prípad Davida Izáka už je znepokojivý, a to už od jeho e, zatknutia v roku 2001 a taktiež neustále bol zadržiavaný bez toho, že mal prístup k právnemu poradenstvu. Toto predstavuje vážne porušenie právnych záväzkov Eritreji. A toto sa týka ďalších desiatich nezávislých novinárov, Taktiež si robíme starosti ohľadom situácie jeho svetosti Abdula Antoniusa, ktorý je patriarchom eritrejskej ortodoxnej církvy, ktorý už 10 rokov je v komune e, Gudkato, je, e, má tam domáce väzenie, napriek tomu, že nebol z ničoho obvinený. Pravidelne riešime túto otázku na najvyššej úrovni s eritrejskou vládou. Upozorňujeme na to aj na medzinárodných fórach, vrátane e, Rady pre ľudské práva OSN od roku 2001. Európska únia pravidelne vyzýva k bezpodmienečnému a okamžitému prepusteniu politických väzňov v Eritreji. Európska únia pravidelne žiada eritrejské orgány, aby podnikli všetky potrebné kroky, aby dodržiavali svoje medzinárodné záväzky, vrátane tých, ktoré sa týkajú slobody náboženského význania, slobody e, vyjadrovania a združovania. Na v súlade s uznesením e, Rady pre ľudské práva OSN o situácie v oblasti ľudských práv Eritreji, ktoré bolo schválené v júri tohto roka. OSN je taktiež v kontakte s Eritreou a, a chceme, aby to viedlo k zlepšeniu situácie v oblasti ľudských práv. No a plná implementácia odporúčaní pre Eritreu zo strany OSN musí prebehnúť čo najskôr. Európska únia bude naďalej tlačiť na zlepšenie situácie v oblasti ľudských práv v Eritreji a bude urgovať eritrejskú vládu, aby prepustili politických väzňov, tam samozrejme vrátanie Davida Isaka. Okrem toho Európska únia bude žiadať, aby všetky informácie ohľadom pobytu e, tohto väzňa boli zverejnené a aby mal prístup k právnikom a taktiež členom svojej rodiny a to v neposlednom rade z humanitárnych dôvodov. Zároveň Európska únia bude podporovať slobodu náboženského vyznania. Toto je právo, ktoré by malo byť e, vykonávané všade, pretože toto zodpovedá princípu nediskriminácie a rovnosti. Ďakujem, pán komisár. A na záver bolo dodaných 6 návrhov uznesení. Týmto uzatváram diskusiu a hlasovať sa bude dnes na obed. No a teraz pochádzame, prechádzame k poslednú bodu nášho programu. Áno. Takže chcete niečo k rokovaciemu poriadku? Pani Veržia? Oui, madame la présidente, je voudrais faire remarquer au commissaire que... Pánu komisárovi som chcela povedať, že bolo nás veľa takých, ktorí sa pýtali, na tie fondy, ktoré smerujú z EÚ a na to ste nám neodpovedali vôbec. A to je naozaj na škodu. Komisár. Pán komisár, máte ešte niečo k otázke financovania? O čom teraz povedala pani ready. Momentálne nie som pripravený sa vyjadriť takýmto otázkam. Áno, a ja rešpektujem tieto požiadavky, ale ako viete, čo týka nejaké okamžité odpovede, tak to nejde, takže radšej by som zaslala odpovede v písomnej podobe. Dobre, takže budeme očakávať tú vašu odpoveď. Ďakujem. Ďalšia naša diskusia sa týka Burundi.